liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, zu dem dritten, zur dritten Anhörung, die wir... Dobrý deň, vítam vás na treťom vypočutí. Budeme hovoriť o financovaní a klimatických zmenách. Máme tu viacerých hostí, ktorí sedia tu hore. Musíme sa pokúsiť, aby sme to ukončili do 17. hodiny, preto vás prosím, po skúsenostiach s prvými dvoma vypočutiami chcem povedať, a že by bolo dobre, keby sa každý držal prideleného času. Potom budeme mať aj dostatok času na otázky a odpovede, pretože tie sú tiež dôležité. Toľko k úvodu. Pani kolegyňa Polimata by chcela na úvod povedať niekoľko vied, takže máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán Royl. Pán predseda, pán Royl hostia, e, vážení kolegovia, vážené kolegyne. Chcem vás privítať na verejnom vypočutí o financiách a klimatických zmenách výboru ETR ITRE. E. E, dozvedela som sa o organizovaní tohto vypočutia pred niekoľkými mesiacmi, keď som zastupovala nášho predsedu pána Royla na medziparlamentnej konferencii, ktorú organizovalo švedské predsedníctvo, švedský parlament v Štokholme. Tam som sa stretla s výkonným riaditeľom, s pani riaditeľkou e, Európskej agentúry pre životné prostredie. Pani McGlade urobila na mňa veľký dojem. To, čo, a všetko to, čo predložila, tie dôkazy na mňa urobili veľký dojem. V tej dobe očakávania záväznej e, dohody e, v Kodani boli ešte stále veľký, veľmi vysoké. Neviem, či ešte stále je to tak, nie som si istá zazneli určité výhrady ohľadom organizovania takéhoto vypočutia krátko pred Kodaňou. Spoločné stanovisko EÚ a hlavné prvky dohody by mali e, byť v, tejto, v tomto čase už ukončené a preto takéto vypočutie by nebolo časovo vhodné, hovorilo sa. Bohužiaľ, je to pravda. Ale takisto musím povedať, e, bohužiaľ, menej ako 30 dní pred začiatkom Kodane prebiehajúce diskusie na európskej aj medzinárodnej úrovni dokazujú, že finančné rozhodnutia ohľadom klimatických zmien sú tými najdôležitejšími bodmi kodaňskej agendy. Všeobecná obsažná zmluva o finančných úpravách klimatick- boja proti klimatickým e, zmenám bude predpokladom úspešných rokovaní v Kodani. Podľa Európskej komisie aj podľa Európskej rady celkové čisté náklady v rozvojových krajinách by mohli byť 100 miliard ročne do roku 2020 a to by sme mohli pokryť vlastným úsilím medzinárodným uhlíkovým trhom a medzinárodným verejným financovaním. Všeobecná úroveň medzinárodnej finančnej podpory sa odhaduje, že bude 22 až 50 miliard eur ročne do roku 2020. Ako si asi uvedomujete, vyžiada si to férové zdieľanie tejto záťaže a bude sa, budú sa na to, do toho musieť zapojiť inštitúcie aj vlády. Veľmi dôležité je samozrejme, aby sme veľmi rýchlo e, zriadili systém medzinárodnej podpory na roky 2010-2013, tak aby sme sa pripravili na efektívne opatrenia stredno aj dlhodobé. Ako viete, vyžiada si to 5 až 7 miliard ročne táto podpora. Verejné financie ostávajú hlavným finančným mechanizmom a rozhodujúcim bodom rokovaní medzi jednotlivými strada, stranami v Kodani. Hlavná otázka je, kto a za akých kritérií bude niesť bremeno a ako sa toto bremeno prerozdelí na globálnej škále. Prvá pripomienka. Najväčší podiel zodpovednosti bez pochyby bude spočívať na pleciach e, priemyselných rozvinutých štátov. Tí budú niesť hlavnú e, zodpovednosť za zvrátenie klimatických zmien, ale je takisto pravdou, že niektoré také najpokročilejšie rozvojové krajiny prispievajú stále viac k svetovým emisiám a to na, nemôžeme prehliadnúť ani v rámci činnosti zmierňovania, ani keď budeme rozhodovať o prerozdelení finančného bremena. Aby sme našli tú správnu rovnováhu, budeme potrebovať politickú vôľu na strane rozvojových štátov, ale najmä budeme potrebovať konkrétne ambiciozne ciele na strane rozvinutých štátov. Vo všeobecnosti pomoc pre rozvojové krajiny, aby mohli bojovať proti klimatickým zmenám, si vyžiada financie, technologický transfer a transfer know-how. A to bude aj v našom záujme, pretože to zabráni negatívnym sociálnym alebo hospodárskym dopadom, napríklad klimatickým utečencom alebo e, mnohým regionálnym konfliktom. Zabráni sa zhoršovaniu, e, zabráni sa ďalšej nerovnosti a rozširovaniu chudoby. A preto by sme sa mali držať svojich záväzkov a naozaj prispieť férovým podielom k tej pomoci, musíme dať stimul rozvojovým krajinám, aby aj oni robili to isté a nesmieme ohrozovať alebo podkopávať boj proti chudobe a musíme sa snažiť dosiahnuť miléniové rozvojové ciele. Druhá pripomienka, ako budeme riešiť ekonomické dopady klimatických zmien, ktoré niektorí ľudia považujú v tejto rozhodujúcej fáze prekážku hospodárskej obnovy. Napríklad činnosti na zníženie emisí skleníkových plynov možno môžu byť rizikové pre priemysel e, z hľadiska jeho rastu. Možno si niektorí myslia, že sú veľmi drahé opatrenia, že to bude národné hospodárstva stať príliš veľa peňazí. Ale vezmime si čísla. Ak nepríjmeme žiadne opatrenia, ročne budeme musieť platiť 5 až 20 HTP v roku 2050 na boj proti klimatickým zmenám. Ale ak teraz začneme eh, bojovať proti klimatickým zmenám a každý rok dáme 1 HDP v tejto oblasti, tak potom to bude lacnejšie. Potom je jasné, že kríza má rôzne aspekty finančné, hospodárske, sociálne, ale takisto environmentálne a sú prepojené na súčasný rozvojový model na základe rôznych druhov nerovností. A preto návrat do normálneho stavu, do situácie pred finančnou krízou, do status quo by sme nemali, nemali považovať ako riešenie Mali by sme súčasnú krízu vnímať ako príležitosť, aby sme vytvorili nový ekonomický model, v rámci ktorého udržateľnosť je kľúčové slovo. Nie len udržateľnosť prírodných zdrojov, ale aj nízkouhlíkovej ekonomiky všetkých sektorov, udržateľnosť trhu s novými podnikateľskými možnosťami, globálna konkurencieschopnosť s udržateľnými zamestnaniami, s novými pracovnými miestami, so, so sociálnou spravodlivosťou. A preto riešenie klimatických zmien a zabezpečenie primeraného financovania je zároveň aj politikou životného prostredia. Je to jedinečná príležitosť, aby sme vytvorili nový rozvojový model, taký, ktorý prinesie budúcim generáciám nové príležitosti, a vytvorí udržateľné podmienky života v budúcnosti, namiesto toho, aby sa zameriaval iba na ochranu pracovných e, miest a podnikov iba pre dnešnú situáciu. Toto sú hlavné výzvy, ktoré nás čakajú. Európska únia musí byť lídrom v tejto oblasti a musí hľadať spojencov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Pán predseda, budete mať opäť slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz by som odovzdal slovo pani Klade. Ďakujem pekne. E, ďakujem za príležitosť, že môžem prehovoriť pred vami. E, vlastne ide o e, rekapitalizáciu, nechcem hovoriť detaľne o rokovaniach a v akej situácii sa nachádzame. Chcem len pripomínať, e, že e, musíme prebrať v tejto oblasti e, vedenie v Európe. Ideme musíme si zodpovedať otázku, ako dosiahnuť naše ciele a dosiahnuť nízko uhlíkovú ekonomiku za nízke náklady. A chceme zabezpečiť, aby e, tie prínosy boli aj v oblasti kvality života. A možno ešte dôležité, nechceme e, vytvárať problémy v iných oblastiach. A takisto by som chcela venovať pozornosť investíciám. Takže budem hovoriť o investíciách, o politiky v Európe, a potom aké druhy investícií e, by mohli e, sa učiniť v budúcnosti. A tak si to sa chcem trošku sústrediť na vedomostnú ekonomiku, inteligentnú infraštruktúru a chcela by som vyjadriť aj nejaké návrhy Takže e, z Pekingu sme sa e, vrátili z, e, po veľmi intenzívnych rokovaniach a chcem tiež aktualizovať informácie, čo sa deje tam. Čiže vlastne nebudem hovoriť a opakovať tie vedecké otázky, ale je jasné, že sa dostávame blízko k dvojstupňovému cieľu a a v roku 2020 mm, by sme um, mali dosiahnuť to, čo sme si stanovili v Tokiu a že vlastne to bude o, obdobie alebo čas, keď e, emisie dosiahnu svoj vrchol. E, emisie treba zredukovať na 50 mm, na, na e, úroveň do roku 2050 a samozrejme, že 80 až 95 by malo byť zabezpečených vyvinutými krajinami. Ak e, sa nám nepodarí ten cieľ e, dosiahnuť e, vrchol v roku 2020, tak vlastne dosiahneme skutočne hraničné hodnoty pre našu planétu Myslím si, že kontext je taký, že by to znamenalo, ambície z kiotského protokolu bolo menej ako 6% a viac e, ako 10 ročí na dosiahnutie, čiže chceme rok po roku tieto ciele plniť. E, je čas e, prišiel jasný čas, aby sme konali do tohto balíka sme dali veci, ktoré sú ďaleko siahle. Legislatíva sa netýka len e, klimatických zmien, e, má to veľký dopad na politiku v oblasti znečisťovania vzduchu. E, z našej analýzy je jasné, že doprava, poľnohospodárstvo, voda a mnohé ďalšie prvky, ak budeme implementovať politiku, efektívne politiku balíka, eh, podarí sa nám z Európy urobiť ekonomiku nízkouhlíkovú, ekonomiku, vytvoríme mnoho nových pracovných eh, možností a podporíme eh, inovácie. Peter Löscher, e, e, riaditeľ Siemensu, e, povedal, že v podstate priemysel svojím spôsobom sa zapája aktívne doplnenie týchto cieľov. Teraz chcem niečo povedať o záväzných a nezáväzných cieľoch a o proporcionalite, ktorá nastane, keď sa dohodneme v Kodani, čo sa týka cieľov v obchodovaní s emisiami E, robíme pokrok. E, e, bola som pred týždňom vo výbore pre životné prostredia. Mnohí noví poslanci mi kladli otázky, niektorí sa vyjadrili skepticky, niektorí optimisticky, ale ak budeme brať do úvahy 20, teda emisie všetkých 27 členských štán, štátov, tak vlastne sme na dobrej ceste, aby sme do roku 2020 naše ciele dosiahli. Mnoho krajín si stanovilo e, ambiciózne e, ciele, čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, Fínsko, e, Lotyšsko a ďalšie. A mnohé krajiny, ako napríklad aj Britána, Británia, chcú zaviesť veľmi ambicióznu Eh, legislatívu až do polovice storočia. Čo sa týka eh, našich predstav, je to 10 tón 10 tón na hlavu chceme znižiť na 2 tony. Je to obrovská práca a eh, chceme, aby teda tieto ciele boli aj realizovateľné. Ehm, za posledných 30 rokov sme e, na sucho, e, na prípady sucha minuli vyše 100 e, biliónov dolárov, miliard eur. Najhoršia situácia, alebo sa zhoršila v Stredomorí a máme k tomu aj širšie správy o doprava. E, nachádza, e, dostáva sa tiež do anomálnych situácií v súvislosti s počasím. E, v niektorých prípadoch e, klesli teploty až na mínus 70 v určitých tých regiónoch a to sú čísla, ktoré sme ešte nikdy nezažili. Zväčšujú sa problémy aj v súvislosti, vznikajú v súvislosti so starou infraštruktúrou. Čiže vlastne tieto tieto klimatické zmeny nás nutia, aby sme zmenili čoho, toho čo najviac. A potrebujeme širšie nástroje, materiály. Samozrejme sa nachádzame v konkurencii s Čínou, s Indiou, e, ktorí si vyžadujú čoraz viac surovín. E, Európa nie je dostatočný výrobca ani vývozca, ale E, tento, tieto priemyselné odvetvia budú určite vyžadovať zásadné zmeny. To znamená, že iný zdroj e, získavania e, energie, uchovávanie energie, efektívnejšie mestá, viac vody a tak ďalej. Zo správy UNEPu medzinárodného panela, panelu o e, udržateľných zdrojoch. E, sú štyri druhy kovov, e, železné, neželezné a e, špecialita sa týka e, drahých kovov. Hlavne tie nubium, rubium a takisto olovo, všetko sú to kovy, ktoré sa, ktoré sa nerecyklujú do väčšej miery ako 5 Sú to ale kovy, na ktorých e, závisí naša spoločnosť. Napríklad káble, telefón, nové materiály, e, ktoré mm, e, E, sa teda budú čoraz viac používať e, v prípade automobilov, e, osvetľovanie lietadiel, automobilov a tak ďalej. Takisto meď, hliník sú kovy, kde vlastne veľmi závisíme od ťažby z rudy. A možno, že nebudeme potrebovať toľko ocele, ale pri výstavbe, ale um, nebezpečie alebo riziko znamená, keď nebudeme tieto hlavné prvky, ktoré potrebujeme, recyklovať. Musíme na celopriemyselnej úrovni e, venovať veľkú pozornosť recyklovaniu. Ďalej biopaliva. E, tam treba povedať, že sme boli snáď trochu e, nemúdri ako sme k tomu e, pristúpili. Teraz máme veľmi obšírnu správu. Biopaliva majú svoje miesto, ale sú veľmi konkrétne podmienky, za ktorých ich možno použiť. Mm. E, e, hovorí sa tu o investíciách a ďalších investíciách, ktoré budeme musieť učiniť, ak nám e, naše politiky nevídu. Čiže vlastne posledný, e, ďalších 10 e, e, rokov musíme teda venovať veľkú pozornosť aj e, prírodným zdrojom. 30 ehm, miliard e, ročne sa ročne dáva na energetickú účinnosť. A ak toto budeme realizovať, tak sa dostaneme k našim cieľom roku 2020. Čiže to je bod, keď sa dostaneme k pozitívnej návratnosti našich investícií a dosiahneme účinnosť, na ktorú sa sústredujeme. Keď si vezmeme finančné balíky ako súčasť plánov obnovy, je 17 krajín, e, e, to dali do svojho, medzi svoje opat- e, tzv. zelené opatrenia. E, v týchto balíčkoch e, sú účinnosť energie, účinnosť využívanie energie, recyklovanie a ďalšie body je jasné, že tieto peniaze e, nik- nemali e, taký dopad, ako sa od nich očakávalo a keby sme e, to spájali aj s inými politikami, napríklad stavebníctva. <clears throat> Ak pochopíme pozitívne a negatívne aspekty, môžeme, môžeme dosiahnuť sumu 20 e, celosvetového HDP. E, diskutovali sme o energetickej bezpečnosti. 20 e, miliard eur ročne je za do, dovoz nafty, teda ropy. Súčasné opatrenia, čo sa týka znečistenia vzduchu, roku e, sa tu sa očakáva e, prínos vo výške 46 miliard eur e, v súvislosti zdravot, so zdravím a zdravotníctvom. <clears throat> Takže tomu musíme venovať veľkú pozornosť. Ešte sa vráťme k Číne. Čína implementuje stratégiu spolupôsobenia za posledné tri e, roky e, chcú e, uzatvoriť 700 najmenších malých elektrární. a pripravujú odmenu 10 miliard na zefektívnenie energetiky. Z toho 15 je na infraštruktúry, ako napríklad železnica, železnica. Ehm, na... Je to veľký e, producent veternej energie, tretí najväčší producent e, solárnych panelov. Majú určité veci, ktoré ešte my nemáme, ktoré zavádzajú, ale fascinujúce je, ako E, pre každú investíciu urobia spolu benefity, čiže a napríklad v oblasti kontroly vody, prístupu k vode, o kontrolu čistoty ovzdušia a tak ďalej. Čiže oni zlučujú v každom kroku viaceré politiky. Myslím si, že to je veľmi inšpirujúce Videla som už čísla tento víkend a oni určite svoj e, domáci cieľ, redukciu 20 do roku 2020 dosiahnuť, možno dokonca ten cieľ presiahnu. Priemysel chce E, mať viac vedomostí, viac know-how, aby sa toto know-how združovalo. Myslím si, že je veľmi povzbudzujúce vidieť podniky, ktoré sami prichádzajú s projektami a ponúkajú svoje vlastné údaje, aby sme zlepšili vedomosti o týchto politikách. Myslím si, že finančné investície, o ktorých hovoríme, či už je to Siemens alebo nejaký iný podnik, s ktorým spolupracujeme, sú e, väčšie ako, ako daňové balíčky, ktoré ponúkajú národné vlády. To znamená, že je tu sila páky. Navrhujem, moja agentúra navrhuje, aby sme skúmali programy, ktoré nám poskytnú prí, prístup k väčšiemu množstvu údajov a informácií, tak aby sme uh, vystopovali tie možné uh, synchronizácie alebo synergie medzi prínosmi Máme tu ešte globálny monitorovací a bezpečnostný program, za ktorý tento výbor je zodpovedný. Myslím si, že tento globálny program je najinovujúcejší a uznávaný aj v USA a na celom svete. Tento program sa o niekoľko dní spustí a bude poskytovať informácie získavané aj z vesmíru a bude zhromažďovať informácie o kvalite ovzdušia, vzduchu a tak ďalej. A tieto údaje pôjdu do rúk občanom a politikom a to naozaj bude zmysluplné pre každodennú prácu. Myslím si, že GMS toto urobí pre priemysel a my už plánujeme klimatické služby, vďaka ktorým budú lietadla vo vzduchu bezpečnejšie a takisto aj lode ale takisto nám to povie veľa o tom, čo vlastne robia klimatické zmeny a v akých oblastiach sme najzraniteľnejší. Ja vám veľmi odporúčam tento program a dúfam, že v najbližších dvoch rokoch ho posilníme a uvidíme, ako sa zrealizujú tieto investície, ktoré sú verejným majetkom a premenia Európu na nízkouhlíkové hospodárstvo. A tým pádom ľudia budú žiť v bezpečnejšom životnom prostredí. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a dám opäť slovo predsedovi. Ďakujem pekne, pani Glade, za túto informáciu. A aby sme E, nestratali im čas, tak prejdeme k ďalšiemu partnerovi. Mm, sme pozvali Nikolasa e, Sterna, e, ale keďže nemohol prísť osobne, tak tu máme od neho videoposolstvo, nie je to preložené, tak dúfam, že technika nejako zabezpečí. A tak tu budeme mať príležitosť si uh,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 Pani Putimata, vážení analisti, analytikovia, vážení hostia, v podstate budem hovoriť o niektorých eh, nálezoch, ktoré môžu mať dopady na klimatické zmeny. A tieto výsledky, o ktorých budem hovoriť, pochádzajú od TEEB, ekonomika ekosystémov, neviem, či ste o tom počuli, ekonomika ekosystémov a biodiverzity. Táto štúdia bude ukončená až v roku 2010, ale máme niektoré predbežné nálezy, niektoré predbežné výsledky a ja sa obmedzím iba na tie, ktoré majú nejaké dopady na klimatické zmeny. can move further. Yes. See, so basically, three findings I would... Tri výsledky, o ktoré by som sa chcel s vami podeliť. E, jednak sú to koralové útesy. Ako niektoré výsledky týchto štúdií skupiny vedcov pod záštitou TIB predpovedá, že v dôsledku klimatických zmien budú ohrozené koralové útesy a čo vlastne stratíme. Existujú e, už podobné výsledky štúdií aj inde, ale teraz poprvýkrát TEB hovorí nie iba o fyzických škodách, ale o celkových e, škodách v dôsledku poškodenia koralových útesov. Druhý výsledok zmiernenie prostredníctvom zeleného, zeleného uhlíka a potom tretí výsledok adaptácia prostredníctvom ekologickej obnovy. Ako viete, TIB e, zahrňa aj komisiu UNEP a iné organizácie. Nemecko, Holandsko, Norsko, ich zástupcovia takisto pomáhajú vo vedeckých štúdiách. Dočasná správa, ktorá bola predložená minulý rok, prezentovala tri hlavné výsledky. Prvý bol alebo týkal sa straty ekosystémov a biodiverzity a toho, aké dopady to bude mať na blahobyt ľudí. Bolo tam viacero čísel, ktoré hovorili o tom, že by sme mohli stratiť 6 až 7 globálneho HDP. Na to môžu existovať rôzne názory, ale naozaj tá, to percento straty bolo veľmi veľké. Druhý výsledok dočasnej správy takisto hovoril o tom, že nie len cieľ číslo 7 miléniových rozvojových e, cieľov bude poškodený stratou ekosystémov a biodiverzity, ale všetky ostatné zvyšné ciele, všetkých šesť zvyšných cieľov bude poškodených stratou a poškodovaním ekosystémov. No a tretí výsledok štúdie TIB bol faktor v kontexte makropolitiky alebo priemyselnej politiky a že to bude mať veľký dopad na stratu biodiverzity a ekosystémov. Chcem vám poskytnúť predstavu o štruktúre. Máme tu 5 hlavných cieľov a sú zacielené na národnú, miestnú politiku, na úroveň podnikov a priemyslu a na záver na úroveň spotrebiteľov, aby sme poskytli vedecké dôkazy pre všetky tieto ciele Vytvorili sme pracovnú skupinu DZO, čiže to je uh, eh, D0, nazývame túto skupinu D0 a to je Science and Economics Foundation's Policy Costs and Costs of Inaction. D1 až 2.4 sú E, vyššie úrovne, ale vedecké dôkazy pre D1 až D4 pochádzajú z úrovne D0. Čo hovorí tým o klimatických zmenách? Najskôr koralové útesy. Nebezpečenstvo pre koralové útesy. Hovorilo sa o tom aj v vestníku TIB z minulého mesiaca a možno sa to odprezentuje aj v Kodani budúci mesiac na samite. Ako iste vidíte, koralové útesy, či už v studených alebo teplých vodách, to je vlastne akoby distribúcia. Existuje viacero výsledkov aj z mileniového hodnotenia, ktoré hovoria o tom, že asi 30 všetkých koralových útesov sú ohrozené. Ak je to tak, tak potom čo to znamená pre hospodárske straty? Samozrejme, snažili sme sa zhromaždiť dôkazy a urobiť dôkladnú analýzu, ale aké sú hodnoty, o ktorých hovoríme? Vidíte tie čísla? Ak nie, tak si to môžete pozrieť na papieri. Osemdesiattri štúdií z celého sveta, ktoré sa zaoberali studenými vodami, aj teplými vodami a korálovými útesmi v nich, hovorí, 4,5 dolára na hektár na rok. Čiže za rok 2007. A my sme sa posnažili odmerať všetky tieto straty alebo prínosy. Straty a prínosy to je to isté, pretože ak zabránime strate, tak je to prínos, tak je to zisk. Alebo ak nedosiahneme E, zisk, tak je to strata. Čiže za poskytovanie služieb to bolo 4,70 dolára a podľa Podľa mileniových e, dokumentov to bolo 6,48 dolára. Možno je to mimo kontextu, ale máte aspoň takú orientačnú predstavu, aké budú straty a 7 tisíc amerických dolarov na rok a na hektár to bude celková strata znova v porovnaní s cenami za rok 2007. Ľudia sa možno domnievajú, že koralové útesy v mnohých častiach sveta vyzerajú takto, ale v skutočnosti vyzerajú skôr tak ako na druhom obrázku. A toto sa deje preto, lebo Zmenené podmienky klímy majú dopad na ich zdravie. Tropické koralové útesy sa nachádzajú na Prahu nezvrátiteľných zmien. To znamená, že keď sa už raz poškodia, už sa to nedá napraviť. To je veľmi vážna situácia. A v niektorých prípadoch nezvratných škôd už nepomôžu žiadne peniaze, žiadne hospodárstvo. To musíme povedať jasne. A keď hovoríme o dopadoch klimatických zmien na koralové útesy, musíme si uvedomiť, že akákoľvek metóda bude aplikovaná, nebude to dosť na to, aby sme vyvážili straty koralov v dôsledku klimatických zmien. Máme tu etickú voľbu, etickú otázku, či sa stabilizujeme na úrovni 450 alebo 350 ppm. Ak zvážime prežitie tropických útesov, nemáme inú možnosť, ako stlačiť emisie na hodnotu 350 ppm. Pán Stern to práve spomínal. Keď hovoríme o redukciách CO2 rozvinutých štátov aj rozvojových štátov, je tu jedna dobrá vec, že politici už dosiahli konsenzus. Pamätám si, že minulý mesiac som bol v New Delhi a ministri životných prostredí hovorili premiérom, že chcú zmierňovať emisie. Už nechceme, nechcú hovoriť o tom, že potrebujú viac finančných zdrojov, že sú chudobní. Ministri povedali, nie, bez ohľadu na financie budeme pracovať na zmiernení, na znižovaní emisí pretože je to potrebné. Takže vidíme, že už existuje politická vôľa, ale ide o to, že ak chceme dosiahnuť hranicu 350 ppm, tak čo musíme urobiť v oblasti adaptácie a zmiernenia? To je otázka. Vidíte, že máme tu rôzne aspekty klimatických zmien, rôzne scenáre pre koralové útesy, ale všetky sú veľmi znepokojivé. Máte tu scénar dvoch stupňov alebo viac ako troch stupňov a môžete si veľmi živo predstaviť, ako budú vyzerať tieto korály. Takže toto je prvé posolstvo. Musíme príjmať naliehavé opatrenia, aby sme zabránili strate koralových útesov. A teraz lesy a uhlík. Uhlík z lesov. different land use cover defined to achieve CO2 concentration target of 450 ppm. Rôzne využívanie pôdy môže obmedziť eh, uhlíkové emisie a to vďaka spoločnej eh, daní z emisí, ale na rozdiel od daní je možné zvýšiť čistý sociálny zisk. To je posolstvo, ktoré máme z tohto diagramu. Ak budete mať otázky, samozrejme s radosťou na ne odpoviem. Uskladňovať štvrtinu uhlíka na Zemi sa môže urobiť prostredníctvom lesov môžeme zachytávať štvrtinu uhlíka. To je najdôležitejšie posolstvo z tohto vyhodnotenia, ktoré urobilo TEB. A je tam ďalší aspekt, ktorý hovorí o adaptácii sa na túto situáciu. Všetci súhlasíme s tým, že musíme stabilizovať naše emisie CO2, ale ako to urobiť? Ako to adaptovať na zmierňujúce účinky. Teraz vám to vysvetlím, ako môžeme postupovať. Ak chceme mať účinnú adaptačnú stratégiu, zachytávanie a uskladňovanie uhlíka v lesoch a v bažinách. To je niečo veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité posolstvo e, štúdie TEB. A to je aj stratégia, ktorú by sme mali nasledovať. Lesy sú dôležité pre tok, pre vodný cyklus, rovnako ako korály a tak ďalej pre tie nárazníkové zóny a môžu mať magický vplyv nielen pre stabilizáciu emisí CO2, ale aj na zníženie e, vplyvu napríklad na chudobu, pretože hociaká spoločnosť, či už Čína, India alebo e, subsahárska Afrika, kde žije takmer 300 miliónov chudobných, ak príjmeme kritérium dvoch dolárov, tak tam žiadna politika nebude úspešná, ak sa jednotlivé obcie či možnosti nevyberú veľmi pozorne. To hovorí aj Nikola Stern vo svojich štúdiách. Existuje veľmi silné vzájomné prepojenie, že nemôžeme dosiahnuť jedno bez druhého a neexistovala by dobrá synergia pri stratégii, e, pri stratégii zmierňovania adaptácie a to úzko súvisí aj s vykoreňovaním chudoby a potom tie prírodné aspekty, búrky, cyklóny, prírodné katastrofy a podobne. Na to všetko, aj to všetko vplýva na stav korálov a na stav bažinatých oblastí. Ďalší dôležitý aspekt, keď hovoríme o obnovení stavu, jedna vec je, že e, to musíme urobiť, ale otázka je, že či je to hospodárne. A analýzovali sa rôzne ekosystémy, e, hory, pralesy, pastviny a tak ďalej. A pre väčšinu týchto programov sme mohli skonštatovať, že výnos alebo pomer náklady výnos je oveľa vyšší než v akejkoľvek inej tradičnej či konvenčnej investícii. To je dodatočný, dodatočná príležitosť preto, aby sme sa rozhodli pre tieto programy. Teda ide nielen o to, aby sme znížili emisie CO2, ale zároveň to bude aj veľmi rentabilná investícia. Existujú viaceré analýzy, mm, existujúce odpočty, existujú rôzne simulácie a všetky tieto naznačujú, že môže byť veľmi rozumné robiť investície do obnovy ekosystémov a do programov, ktoré s tým súvisia. Už o dve minúty e, prestanem rozprávať, ale potom tu máme hm, viaceré obrázky a tam máte e, ten uhlík, ktorý som hovoril, že môže byť modrý, zelený, hnedý. Ak budeme podporovať ten zelený alebo modrý uhlík, tak môžeme znížiť o 25 emisie CO2 a bude to mať ešte aj výhodu pre biodiverzitu. Tak čo môžeme urobiť, aby sme nejakým spôsobom použili alebo využili tento uhlík a zabránili uvoľňovaniu tomu, toho čierneho uhlíka. A na záver by som vyslal tri posolstva a veľmi rád by som poznal vašu reakciu. Zmierňovanie to zelené alebo modré, to nie je možnosť, to je jednoducho potreba. Po druhé, žiadať 30 zeleného uhlíka je potrebné a potom tá adaptácia a ekologická obnova, to sa veľmi ľahko kontroluje. E, benefity z tejto adaptácie sú viditeľné, vieme to aj z analýz náklady výnosy, sú špecifické na základe miesta, kde sa realizujú a sú najlepšou cestou pre adaptačnú stratégiu a sú veľmi rentabilné aj pre naše investície. Týmto by som skončil s mojim posolstvom a veľmi rád odpoviem aj na vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz nasleduje ďalší rečník, je to pán Campbell. Prosím vás všetkých sa pripraviť, ak chcete e, položiť e, otázku alebo nieč, nejakú pripomienku. Už máme málo času, lebo musíme o 5. končiť. Sme trošku neskoro na tom, teda máme skos. A teraz má slovo pán Campbell. A môžeme sa už teraz e, dohodnúť, že e, každému z vás potom postačí jedna minúta na poznámky alebo otázky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za možnosť, že na tomto hearingu e, môžem prehovoriť. Myslím, že sme už dostali e, od rečníkov aj predsedu e, signál, veľmi dôležitý signál, že financie budú v Kodani e, veľmi dôležité, kľúčové E, z môjho osobného hľadiska e, si robím starosti s tým, že sme tu celkom posadnutí finančnými údajmi, číslami. A rýchlo sa budem snažiť vo svojej prezentácii um, zaujať praktický prístup a pozrieť sa na túto tému z opačnej strany a budem sa snažiť zodpovedať otázku, ako by sme mali vlastne využiť finančné prostriedky, na ktorých sa v Kodani dohodneme, aby sme z toho mali čo najväčší prínos v boji proti klimatickým zmenám. Ehm, vlastne to, čo chcem eh, povedať, eh, je výsledkom mnohých diskusí v v biznis komici, ale nie je to vlastne e, biznisový alebo teda podnikateľský prístup. Samozrejme, chceme dosiahnuť e, tie redukcie, tie zniženia, e, ktorým spomínali už viacerí predrečníci. Od samého začiatku a sa, od samotného začiatku Kodane, musíme začať s dobrými prístupmi, pretože by sme sa mohli dostať do situácie, kde veľa z finančných e, prostriedkov sa premrhá a to bude vlastne strata skutočne veľké šance. Teraz, teraz by som poprosil, keby sa na monitore objavil príslušný slajd. takže mm, budem improvizovať. Takže za, chcel som začať s tým, že sa budeme snažiť koncentrovať na výzvy v energetickej oblasti. Poprvé, aby sme e, sa e, vyrovnali s e, rastúcim dopytom po energii a na druhej strane čeliť klimatickým rizikám. Máme vlastne 2 miliardy ľudí, ktoré sú bez prístupu ku komerčnej energie potom 45 ehm, eh, triliónov dolárov investície budeme potrebovať do roku 2050, aby sme mohli manažovať klimatické rizika. Je veľmi dôležité sa sústrediť na technológie, aby sme vlastne manažovali rizika a e, e, dosiahli naše ašpirácie za e, únosných nákladov. Pozrime sa teda na e, kľúčové body v oblasti financovania. E, predpovedateľnosť. E, počujeme to na každej na každom zasadnutí o klimatických zmenách potrebujeme predpovedateľnosť, potrebujeme dlhodobo fungujúce finančné um, krytie. A ďalej, e, vlastne ako e, organizovať inštitúcie, riadenie, účel, e, prístup a tak ďalej. Hovoríme o veľkých sumách, 100 miliard ročne, minimálne. Hovoríme, ako aj ostatní rečníci povedali, o verejnom sektore, súkromnom sektore, trhu s e, uhlíkom, hovoríme o inštitúciách. Potrebujeme transparentné, predpovedateľné, predvídateľné pravidlá. A na záver hovoríme ešte o e, e, väčších investíciách. To je veľká dôležitá téma. Čiže keď sa pozeráme na jednotlivé úrovne, um, rovne tak chceme, aby, finančné, aby súkromné financovanie podporilo um, a, a uľahčilo um, investície, súkromné investície. Um, precedenty, ktoré sa teraz udejú, nám um, môžu pomôcť, ale môžu nám aj uh, zabrániť v úspešnosti budúcich eh, programov a E, progresu. Potrebujeme e, vlastne financovanie na čas, včasné financovanie a tvorbu kapacít, aby sme mohli čo najlepšie využiť peniaze, ktoré budeme mať k dispozícii, aby nám e, nepretikli medzi prstami. A na záver hovoríme o signifikantných prenosoch bohatstva. Videli sme a boli sme svedkami mnohých prezentácií o rizikách klimatických zmien. Dostali sa do uši verejnosti, aby pochopili, aby túto otázku pochopili a že treba, aby nastali zásadné transfery bohatstva. Čiže e, Teraz e, k financovanie zo, e, zo strany verejnej, e, verejného sektoru. Aké treba, ako treba redukovať politické a technologické rizika. Z podnikateľského sek, pohľadu politického sektoru chceme, aby sa redukovali rizika. Potrebujeme viac súkromného financovania procesov, ktoré ináč by neboli realizovateľné E, musíme uzatvárať finančné e, teda chýbajúce financie. E, musíme vedieť kryť náklady na pokrokové technológie. Potrebujeme kapitál, ktorému môže napomôcť verejný sektor aby sa dali podporiť eh, projekty, ktoré sú veľmi náročné na energiu. Eh, Zasa dobrým motiv, dobrou motiváciou podnikateľského sektora eh, sú určité odmeny, aby sa podporovali ehm, výskum, vylepšenia, inovácie potrebujú motiváciu, aby inovácie a vývoj aktuálnych technológií pokračoval. A keď sa potom pozrieme na určité zásady, princípy, a čo je dôležité pre podnikateľský sektor, ehm, veríme, že všetko, e, čo sa verejné financovanie, e, čo pôjde zo strany verejného financovania, bude technologicky neutrálne. Čiže kritéria musia byť objektívne a nesmieme um, uprednostňovať napríklad technológiu len jedného výrobcu. Čiže túto predpovedateľnosť, predvydateľnosť, transparentnosť a pravidlá musia byť, e, sú absolútnej dôležitosti. Takisto rovnocenosť. Ehm, je jedno, ktorá krajina príde s inováciou, z ktorej krajiny bude pochádzať, alebo nový vývoj, či to bude v Európe, mimo Európy, v rozvinutých rozvojových krajinách, to je jedno. Potrebujeme zabezpečiť, že ehm, ak verejné financie majú e, bojovať proti klimatickým zmenám, e, potrebujeme podporiť firmy, motivovať v rozličných klimatických a regionálnych zónach. Chceme, aby inovovali a potenciálne rozličnými spôsobmi, aby sa dopracovávali, môžu sa dopracovávať k rozličným výsledkom a riešeniam. A samozrejme na to je potrebné, sú potrebné dostatočné finančné prostriedky. A tuto hrá svoju nedbateľnú úlohu verejné financovanie. E, teraz si pozrieme nejaké úspešné skúsenosti, príklady. Nepôjdem do e, detailov, e, pretože prezentáciu nechcem držať dlho. Máme tu 5 spôsobov, ako sa dostať vpred a kde sme už e, dosiahli úspešnosť e, v oblasti verejného angažovania. Napríklad e, daňové úvery. toto je veľmi dôležitý nástroj zlepšenia podpory výskumu a vývoja. Dobré využitie finančných e, prostriedkov. Ďalej granty, aby sa zredukovali e, počiatočné náklady. Ide o namierené, namierenie peňazí finančných prostriedkov do, na určité konkrétne ciele. Sme počuli napríklad príklad e, Siemensu. E, čiže vlastne ide tu o vyššiu účinnosť a nižšie náklady. A na záver, myslím, že jedna z oblastí, e, čo by určite podnikateľský sektor, e, by nebol rád, keby som to nespomenul. Vlastne ideme, sa tu vraciame k oblasti skutočného trhu. Keď sa vrátime na trhy, a veľká časť, udržateľná časť e, e, kiotského protokolu a dohovoru ide o to, aby tieto trhy naďalej e, vlastne smerovali do sektorov, do projektov na zmiernenie dopadov a zmiernenie klimatických zmien. Musíme ďalej e, myslieť na e, budúcnosť, na to, aké zariadenia financujeme. Potrebujeme určitú predpovedateľnosť, predvídateľnosť, to spomínam častejšie. Toto všetko je riadené vládnou politikou a všetko nás má, má viesť k emisnej ekonomike. Čiže dúfam, eh, dúfam, eh, že teda dosiahneme eh, uzatvorenie tejto problematiky, bol tejto otázky v Kodani, keď to nie je vôbec isté, ale potrebujeme dôveru. Dôveru v to, že dôjde k uzavretiu E, dohovoru. ide aj o spoločnú implementáciu e, čistých technológií. E, niekedy sa z toho dá, stáva byrokraticky zlý sen. Aj v tomto musíme postúpiť pred. Potrebujeme viac projektov, ich implementáciu. napríklad programové CDM. Potrebujeme kroky, ktoré nás poniesú vpred. Máme tu, myslím, príliš veľa informácií, nemáme príliš veľa informácií, čo sa týka nových mechanizmov, ale potrebujeme vytvoriť nové mechanizmy. Um, nehovorím tu o oblastiach, kde ehm, ehm, ide o o profit. Toto e, musí presahovať ten nový proces environmentálnu integritu, ktorú potrebujeme. Musíme zabezpečiť, aby všetky odvetvia, všetky národy rovnako e, sa snažili a um, robíme si obavy, že ako ten proces bude postupovať, ako to bude mať vplyv na európsku konkurencieschopnosť a tak ďalej. Do toho nebudem zachádzať do detajlov. Takže potrebujeme nové mechanizmy. Environmentálna integrita a ide o to, aby tieto mechanizmy a opatrenie sa mohli merať hodnotiť. Čiže konečné posolstvo, signál je, že ak e, dostaneme mechanizmy ako napríklad e, týkajúce sa uhlíkového trhu a a ak e, aj vláda USA zavedie tie vhodné rámce, veľa transakcií a investícií, ktoré budú mať dopad na klimatické zmeny, budú pokračovať a, a bude, budú poháňané normálnym uh, trhom, zahraničnými investíciami, pretože um, firmy chcú investovať, podniky chcú investovať a ovplyvňovať nové trhy. Takže toľko, e, čo sa týka mojej prezentácie. Dúfam, že to vyvolá diskusiu. Možno, že niektorí so mnou budú, nebudú súhlasiť, ale ďakujem za túto príležitosť. Ďakujem. Opakujem moju prozbu. Máme čas do piatej a dostali ste veľa informácií. Bolo dobré, že sme našim rečníkom dali možnosť dopodrobná sa vyjadriť, ale teraz vás prosím, kladte stručné otázky. Máte každý jednu minútu a ja budem pracovať s týmto malým kladivkom a budem dbať na to, aby ste dodržiavali svoj čas. Pani Hübner ako prvá. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem pozvaným hosťom za podrobné informácie. Aj najväčší skeptici už neveria tomu, že klimatické zmeny neexistujú. Vieme, že musíme byť zodpovední za udržateľný rozvoj. Stanovili sme si priority. Musíme šetriť zdrojmi, energiou a to sú impulzy na vypracovanie lepších technológií. Vieme takisto, že musíme postupovať veľmi rozumne, aby sme neurobili žiadne chyby. Predtým sme mali daňové raje, ale teraz by mohli vzniknúť priemyselné raje a to nesmieme dopustiť. Musíme zmeniť mentalitu obyvateľstva. Musíme ukázať našim občanom, že musíme znášať dodatočné náklady Planétu máme iba na krátky čas k dispozícii. Naša generácia, ďalšia generácia preberie planétu po nás a e, musíme ju odovzdať v dobrom stave. Moja otázka je, koľko peňazí používame na školenia a na informačné kampane? Koľko peňazí na to dávame, aby sme ochraňovali takýmto spôsobom klímu? Ďakujem, hovorí predseda. Pán Gierek. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám pre pána Kumara dve otázky. Prvá otázka, tie Korály, ktoré sa spomínali. Nie som presvedčený o tom, že ich ničia emisie CO2. Ja sa chcem spýtať na dôvody týchto zničených koralov. Je, príliš, je voda príliš teplá alebo príliš kyslá? Je tu Henryho zákon, plyny, tie plyny, ktoré sa rozptilujú vo vode, vedú k usmrteniu živých organizmov vo vode. No a e, ďalší problém lesy. Lesy absorbujú oxid uhličitý. A chemické reakcie sa neustále urýchľujú. Na Sibíri vidíme následovný fenomén. Je tam o 30 lesov viac ako predtým. Vplyv tohto nového fenoménu ešte nebol vyhodnotený. Možno sa biosféra alebo ekosystém reguluje sám mm, od seba. Ďakujem. Pán Pípa, ďakujem za slovo. Chcem položiť e, expertom niekoľko otázok. Naozaj ste schopní povedať presne, aký podiel má človek na oteplovaní Zemegule? To by ste nám mali vysvetliť, keď chcete obhajovať navrhované opatrenia. Druhá otázka. Už 10 rokov neklesajú teploty Zemegule a v Nemecku máme prominentných výskumníkov, ktorí hovoria skôr o ochladzovaní Zemegule počas budúcich 20 až 30 e, rokov. Zohľadnili ste to? Tretia otázka. Nechápem pána Sterna. Ako je možné, že pán Stern e, zrazu odsúva negatívne dopady klimatických zmien na 22. storočie. Aký to má dôvod? Štvrtá otázka. Bezpečnosť plánovania pre priemysel chcem sa spýtať, či ste analyzovali, čo to bude stať, keď budeme mm, konať unáhlenie v otázkach klímy. Napríklad v Nemecku v mojom susedstve e, odlesnili 4 hektáre, aby tam vybudovali solárne panely. V Nemecku sme investovali asi 77 miliard dolárov do solárnej energie. Analizovali ste túto otázku? Ďalšia otázka. ETS. Ak bude Európa pokračovať s dražbou emisí, aký to bude mať vplyv na konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva? Dúfam, že ste to zanalizovali, keď ste hovorili o nákladoch. Mohol by som klásť ešte ďalšie otázky. Mám ešte 20 ďalších otázok, ale chcem povedať, že táto diskusia je veľmi jednostranná a nie som veľmi rád, že nepočúvame aj druhú stranu. Ďakujem, hovorí predseda pani Kavalio. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom za ich vystúpenia a za ich veľmi rozsiahle informácie. Uh, z toho, čo som si vypočula, zdá sa, že je tu zhoda v tom, uh, pokiaľ ide o financovanie boja proti klimatickým zmenám, Otázka je, ako sa toto financovanie prerozdelí medzi verejným a súkromným sektorom, medzi podnikmi a tiež geografické rozdelenie medzi priemyselnými krajinami a rozvíjajúcimi sa ekonomikami. A druhá otázka je, kde sa predovšetkým a v prvom rade aplikuje toto financovanie. Súhlasím s pánom Campbellom, že najvýznamne aj najdôležitejšie je e, rozvoj kapacít tých e, rozvíjajúcich sa krajín a ekonomik, pretože ak to nedosiahneme, tak budeme vyhadzovať peniaze, ktoré sa správne nebude využívať na boj proti klimatickým zmenám. V priemyselných krajinách jedna z priorít by mala byť e, výskum a vývoj a aj určité manifestácia alebo nejaké demonstrovanie toho, čo sme dosiahli. A otázka na pána kambela. Pokiaľ ide o výskum a vývoj a tie možnosti ich demonstrácie, vy vo svojej prezentácii hovoríte, alebo hovoríte o kritériách, ktoré vychádzajú z neutrálnej technológie, až do akého bodu ide táto neutralita? Je to len otázka producentov, výrobcov? Alebo prichádza neutralita, kedy sa už nebude rozlišovať medzi biomasou, veternou alebo solárnou energiou? Pokiaľ ide aj o tie ciele energetickej účinnosti, to všetko necháme na voľný trh, alebo sa budú aplikovať rovnaké kritéria, keď sa bude financovať výskum a vývoj. To sú moje otázky. Ďakujem. A teraz pani Ibaši. Ďakujem, pán predseda všetkým rečníkom. Ja by som položila otázky v rámci Európy, pretože v Európe máme niektoré krajiny, predovšetkým bývalé východné krajiny, ktoré majú vysoké emisie CO2 a príspevky z energetického priemyslu, napríklad uholné elektrárne a tak ďalej. Ako môžeme v Európe podporovať transfer technológií a financovanie, aby aj tieto krajiny mohli viac znižiť emisie CO2. Druhý sektor, myslím na veľké infraštruktúry. Ako môže Európa pomôcť takým sektorom, ktoré emitujú CO2? Myslím na bývanie a predovšetkým staré domy vo Francúzsku, renovácia predstavuje 40 alebo teda tie domy, staré domy predstavujú 40 emisí CO2. Ako môžeme vytvoriť takú významnejšiu páku na modernizáciu bývania, pretože v každej krajine ide eh, nie len o teda finančnú otázku, ale myslím aj o tých sociálnych bytoch, myslím aj na železničné infraštruktúry, ako budeme viacej podporovať zniženie CO2. A k tej uhlíkovej dani, či už v niektorých krajinách sa rozhodlo, že sa bude aplikovať taká, tá, takáto daň na fosílne palivá, niektorí to chcú aplikovať aj na jadrovú energetiku. A aká bilencia z toho sa vyvodila a ktorá krajina, aká európska krajina môže postupovať týmto smerom? Ďakujem. Ďakujem. Kolegyňa Hasi, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za tieto veľmi zaujímavé prezentácie. Mám jednu otázku ku korálom, tak ako to urobil aj pán Gierek. Myslím, že tento objav, že dochádza k tomu, že korálové útesy sa vynárajú a že sa teda oceány stávajú kyslejšími ako priamy dôsledok zvýšenia koncentrácie CO2 v atmosfére, je to jeden z najznepokojivejších výsledkov výskumu podľa môjho názoru. Bola som na viacerých vypočutiach, kde odborníci povedali, že pre koraly sme už prekonali maximálne limity koncentrácie CO2 z dlhodobého hľadiska a že táto koncentrácia by nemala prekročiť hranicu 350 ppm. Rada by som počula nejaký komentár alebo informáciu k tejto téme od pani McGlade predovšetkým a od pána Campbella, či v podnikateľskej sfére sa vedie diskusia o ambicioznejších cieľoch než tie 2 stupne Celzia, ktoré sme si doteraz stanovovali. A ešte ďalšia otázka na pána Campbella vo financovaní sa sústreďujete na verejné financovanie, ale ja by som rada počula aj niečo o iných možnoch, o možnostiach a zdrojoch financovania, ako napríklad mm, nejaké výnimky alebo ako e, riešiť otázku CO2 v letectve a podobne. Pán Ody, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda expoze boli veľmi zaujímavé a tie ukazujú, že len tak zakopávame alebo len tak váhame, keď robíme tieto štúdia. Nebuďme naivní, keď vidíme ako VTO a či chceme dosiahnuť dohodu v Kodani, potrebujeme e, roky na to, aby sme sa dohodli. Vidíme aj sociálne dopady v planete, ktorá je nesmierne zložitá kde vláda veci verejný nie je stabilná a v tých veľkých výzvach, ktoré sú pred nami, čo si myslíte vy, experti, na hraniciach EÚ, ako by sme mohli postupovať e, s tými hrozbami, ktoré existujú a ktoré by mohli ohroziť aj náš vnútorný trh, ako treba postupovať v tých veľkých rokovacích kolách. Ďakujem. Rád by som ja položil otázku, hovorí pán Royl. Jeden z hostí povedal, že treba zreorganizovať veci. Čo tým myslíte, keď hovoríte o reorganizácii kapacít a možností? No, kto chce začať s odpovediami? Pani McGlade, áno? Ďakujem, hovorí pani McGlade. Myslím, že môžem niektoré otázky zodpovedať veľmi rýchlo. Nemáme súčasné vyhodnotenie z výchovy a vzdelávania. Ja si myslím, že sa táto otázka stále kladie. Je to niečo veľmi efektívne a ja by som povedala, že je to práve výchova a vzdelávanie vo veľmi nízkom veku, ktoré by mohli slúžiť na investície v tomto smere. Pôjdem veľmi rýchlo. pokiaľ ide o koraly, práve to tá koncentrácia alebo tá kyslosť morí a oceánov, to je jeden z hlavných dôvodov a problémov koralových útesov. Už sme to vedeli aj predtým, ale teraz sme zistili, že niektoré útesy boli schopné sa adaptovať na zvýšenie teploty. Ja si veľmi ráda prediskutujem s vami e, to, akým spôsobom sa chemické zmeny, a teda chemické zloženie vody e, môže prejaviť e, na stave útesov. Pokiaľ ide o CO2, uhlík, les a zeleň, videli sme, že sa menia rastliny, C3 a C4 biodiverzita je čím ďalej tým menej účinnejšia pri zachytávaní uhlíka, je to dosť vysoké percento, zníženie o 16 menej nižšia schopnosť zachytávania uhlíka z atmosféry. Financovanie. Očakávala som, že rovnako ako vo výbore ENVY sme mohli diskutovať o detailoch rôznych prvkov priemernej globálnej teploty, akými procesmi oteplovania a tak ďalej alebo nejaké mierne ochladenie, ale je jasné, že každým rokom sa teploty zvyšujú. Vidíme to v situácii na jednotlivých poloch. Takže ja môžem povedať, že už máme dôkazy a nemáme žiadne iné vysvetlenia než skleníkové plyny a zvýšenie ich koncentrácie sa neustále spomína ako hlavný dôvod týchto fenoménov. Pokiaľ ide o vyjadrenia pána Šterna, tie Nemyslím si, že by tie negatívne dôsledky by sa mohli kompenzovať len v storočí 22. On len hovoril o tom, o tej budúcnosti, ktorú sme nechceli uvažovať o tých 6 stupňoch Celzia, že k tomu sa nechceme dostať a on žiada aj rozpravu, diskusiu k tomuto, čo sa môže stať v 22. storočí a všeobecnejšie otázky. Pokiaľ ide o nové priemyselné asociácie, tým som sa nemala čas venovať, na rozdiel od toho, čo môžete vidieť u európskych politikov, čo je niečo ako stabilná politika, máte tam nejaký energetický balíček, odpoveď na klimatické zmeny a podobne. Ja som hovorila s mnohými podnikateľmi a podľa nich, aj keď nebudeme stanovovať cenu uhlíka, sú v situácii, keď dokážu fungovať s takýmito partnerstvami. 14 partnerstiev, 400 miliard investovaných napríklad pre solárnu energiu, na, pre Severnú Afriku a odtiaľ teda export potom do Európy. Teda je to len jedna čiastka problémov. Máme napríklad automobilových výbor, výrobcov, ktorí e, e, spolupracujú s dánskymi priemyselníkmi na príprave hybridných vozidiel, aby napríklad sa tieto mohli dobíjať hoci kde v Európe elektrickou energiou, takže PPP, nejaké významné daňové impulzy a podobne, ale vidím určitú frustráciu, že nové formy investície vyžadujú určitú stabilitu verejných investícií, ale znovu pripomínam aj tie daňové balíčky alebo to bývanie. Je pravda, že sa veľmi veľa míňa na modernizáciu a rekonštrukciu budov, napríklad v Rakúsku 360 miliónov, Česko 900 miliónov, na obnovu kúrenia, obnovu verejných budov Francúzsko 200 miliónov, obnova, rekonštrukcia sociálnych bytov v, v Nemecku a tak ďalej a tak ďalej. Takže stavebníctvo ide dobrým smerom, ale to, čo sa nerobí dostatočne, je inovácia. Snažíme sa ísť tou ľahšou cestou, to, čo sa ľahšie aplikuje, to, čo sa najrychlejšie prejavia, prinesie zisky a priemysel napríklad nevidí zisky z toho m, mm, takého vedľajšieho efektu, napríklad keď budú investovať do nejakých alternatívnych energií, ktoré sú s dlhodobejšou návratnosťou. A to by som videla možnosti tých PPP partnerstiev. Na to by sme sa mali sústrediť, takže rovnováha medzi daňovými balíčkami, podnetmi. To by bola najlepšia cesta. Mm, Uhlíková daň. Bol by to dobrý signál pre spotrebiteľa, pretože on v súčasnosti cíti ten tlak, keď niečo kupuje a tam nám chýba nejaký článok reťazca. Najjednoduchšie by bolo na začiatku napríklad v priemyselnom sektore, ale musí existovať rovnováha medzi tým, čo robíme na globálnej úrovni v Európe a tam, kde spotrebitelia mohli eh, správne pochopiť, aké sú eh, fosilné zdroje, uhlíkové zdroje a medzi tým, čo nakupujú. A ja si myslím, že Európska komisia vykonala dosť práce aby aj spotrebitelia dostali tieto informácie. či už prostredníctvom daní alebo prostredníctvom e, nejakých podnetov, aby sa kupovali výrobky, ktoré sú výsledkom e, nízkoemisných e, produkcií a podobne. Keď pridáme všetky výhody, environmentálne výhody a tak ďalej, napríklad nemecká vláda získala 6 eur na kilowatt hodinu a je veľký rozdiel medzi tým, či používame vnútorné energetické zdroje. Aj samotný priemysel začína rekonfigurovať svoj vlastný trh dovnútra a aj pokiaľ ide o výrobky, ktoré ponúka trhu. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem poslancom a poslankyňam za zaujímavé otázky. Potrebovala by som týždeň na zodpovedanie týchto otázok. Pokúsim sa zodpovedať tie priame otázky pre mňa. Hovorilo sa o tom, aké percento je zodpovedné za klimatické zmeny. Keď sa pozriete na literatúru, uvidíte tam rôzne opatrenia, na, napríklad opatrenia na obyvateľa, a základná línia je taká, že rozvinuté štáty sú hlavnými vinníkmi klimatických zmien a rozvinuté štáty musia takisto začať riešiť tieto problémy. Dúfam, že tak robíme. Myslím si, že najmä z pohľadu EÚ robíme to, sme vodcami v tejto oblasti. Ide ale o to, že sa musíme pozrieť aj dozadu a pozrieť sa, kto nás nasleduje. My začíname, ale my musíme ostatných povzbudiť v tom, aby nás nasledovali. Bola tu ďalšia otázka, ktorá sa týkala konkurencieschopnosti a hraníc EÚ. My sme v EÚ za otvorený trh. Niektorí členovia, napríklad Francúzsko, majú obavy a domnievajú sa, že hrozba hraničných daní bude mať dopady na rokovania. Neviem, či to tak bude, ale osobne si myslím, že e, skôr to zvýši dovozy a väčšina dôležitých produktov bude veľmi ťažko merateľná bude veľmi ťažko merateľné, na aké produkty to bude mať dopad. Niektoré možno zastavia svoj import úplne. Napríklad pre ocelianský, oceliarský e, priemysel to bude cesta vpred, alebo to možno bude hrozba. To nevieme, o tom budeme diskutovať na stretnutí o klimatických zmenách. A potom ďalšia otázka. Emisný poplatok pre lodiarenský priemysel a pre letectvo. Rutinná odpoveď by mohla byť, že pokiaľ ide o konkurencie, schopnosť európskych aerolínií, tie sa boja, že iné spoločnosti by mohli byť zvýhodnené voči ním a preto tieto letecké spoločnosti veľmi pozorne sledujú rokovania. Bol som v Barcelóne a ja osobne som tam videl veľmi málo pohybu klimatické fórum sa nezaoberá ešte až tak letectvom a lodnou dopravou, ICAO, IMO, tieto organizácie, poviem to tak britsky, striekala krv, keď sa o tom diskutovalo v Bankoku aj v Barcelone. Možno sme urobili krok vpred alebo vzad v tejto otázke, ale je to v záujme konkurencieschopnosti európskych aerolínií, samozrejme. Pani Carvalho sa spýtala viacero otázok. Jedna z otázok bola zaujímavá. Nebola to v podstate otázka. Ja to iba rozšírim. To budovanie kapacít. Jedna z oblastí, v ktorej môžeme urobiť pokrok v Kodaní, je rozvoj technologických poradných centier. Myslím si, že toto by bol veľký krok vpred. V časti je to budovanie kapacít, tieto centra, ale je to takisto dobrý zdroj rýchlych peňazí pre kapacity. Ak sa zameriame na také otázky ako energetická efektívnosť, musíme si pomyslieť aj na to, a koľko veľa by sme mohli ušetriť, najmä na regionálnej úrovni. Musíme zohľadniť regionálne rozdiely, ale musíme to aj prepájať. Musíme sa zamerať na tému, tak ako povedala pani McGlade, v ktorej môžeme urobiť veľké zmeny, dosiahnuť veľký úspech, napríklad renovácia európskych budov, alebo aj renovácia budov inde. Toto by mohol byť, mohla byť veľká výhra, ktorá nebude drahá. USA to podporujú takisto a Japonsko už začína s týmito projektami, takže v tejto oblasti existuje všeobecná podpora. Tu môžeme urobiť pokrok. Prepačte, pán predseda, ja som nepochopil vašu otázku, pretože som nepočul pretlmočenia. Musíte položiť otázku znova. Ale myslím, že ostatné veci som pokryl. Ešte jedna vec na záver, či by sme mali rozlišovať medzi technológiami. Opäť je to otázka rovnováhy. Myslím si, že by sme nemali ukazovať prstom na výťazov a tých, ktorí prehrajú. Pre niektoré priemyselné sektory clá boli veľkým úspechom, ale nemali by sme narušiť rovnováhu. Jedna vec e, tu chýba. Elektrik e, predložil svoju správu o uhlíkovej neutrálnosti do roku 2020. To je obrovská investícia, ktorá pochádza od európskych podnikov, ale hnacím motorom je uhlíkový trh a takisto aj klimatické zmeny. To je všetko. Ďakujem. Väčšinu odpovedí už dali kolegovia. Um, pán Pierpor položil otázku, že ak aké percento to klimatických zmien môže pripísať, môžeme pripísať ľuďom, teda obyvateľom planéty. Samozrejme sme svedkami fenoménov, e, ktoré zmien e, v priebehu tisíc ročí. Čiže akékoľvek zmeny, ktorých sme svedkami, môžeme bezpečne povedať, že e, dôvodom sú zásahy zo strany človeka. A aj keby to tak e, celkom nebolo, myslím si, že je z, dvo- z rozličných dôvodov to môžeme e, bez strachu konštatovať. A ešte jedna vec v kontexte korálov. Rebinsi v Pacifiku sme zistili, že väčšina prínosy e, e, sú vlastne, väčšina semien je v prospech e, chudobných ľudí, mm, pretože ide tu o nárast turizmu. Toto sú argumenty, že musíme mať nejaké mechanizmy na e, ochranu koralov, nie len e, e, kvôli ekológii a ochrane biodiverzity. klimatické zmeny. Pán Stern hovoril o, o tom, že ako preniesť e, záťaž e, na budúce, prenaša záťaž na budúce generácie. E, vlastne ide tu o určité negatívne extrémnosti. A to je asi toľko. Ďakujem pekne. E, dámy a páni, ďakujem za diskusiu, za množstvo informácií. Určite to nebude posledná príležitosť, keď hovoríme na túto tému. Ďakujem pekne a po krátkej e, prestávke prejdeme k našmu programu zasadnutia.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 Budeme mať výmenu názorov. Kolega spravodajca je pán Karim, je tu. A bol by som veľmi rád, keby začal. Všetci tí, ktorí už nechcú ostať v miestnosti, ale chcú sa ešte rozprávať, prosím, aby opustili sálu. Chceme začať s našou prácou. Ďakujem. Pán Kalin, e, máte slovo? Slovenská kabína sa chce spýtať, či niekto počúva slovenské tlmočenie. Dajte nám prosím znamenie, kabína číslo 19 na poschodí. Počúva niekto slovenské tlmočenie? Počúva niekto slovenské tlmočenie? Ešte raz sa pýta slovenská kabína. Dajte nám prosím znamenie. Kabína číslo 19 na poschodí. we are working towards. Dealing now with the issue at hand, Chairman, I have to confess that when I took on this particular brief,